Ráno, milí kolegovi, otváram dnešnú schôdzu. Najprv oznámenie. Včera pán predseda e, e, oznámil e, výklad článkov 166, 167, odsek 1, 5, odsek 3 rokovacieho poriadku podľa návrhu výboru pre ústavné záležitosti prišli žiadne námietky a podľa článku 111 e, tento výklad sa považuje za schválený. Ďalšie oznámenie. Príslušné francúzske